program tohto plenárneho zasadnutia. Najprv je tu žiadosť kolegu Fan Dále. Písomne ma informovali, že k programu e, chce prehovoriť. Pán Fan Dále, nech sa páči. Ďakujem, pán, pán predseda. V e, Egyptu bolo priradených už 5 miliard eur pomoci a chcem poukázať na to, že e, Európska únia prislubuje prostriedky, zdialuje, pritom krajina sa vzdialuje od právnych pravidiel, situácia koptov sa zhoršuje a vôbec e, ústavný súd bol vyradený z činnosti tak sa pýtam, či viažeme na túto pomoc vôbec nejaké podmienky prečo e, pán Rompoy a nie pani Ashton navrhovali. Prosím, aby ste ma informovali, kedy môžeme o tomto diskutovať vo februári. To by bola moja žiadosť hovoriť o tom vo februári. Pán Van Dalen, to nie je nejaký bod, ktorý by sa týkal e, programu tohto plenárneho zasadnutia. Eh, budem vám povďačný, ak tú žiadosť, ktorú ste práve prezentovali, keby ste ju posunuli písomne, posuniem ju ďalej. Ide o to, v akej forme chcete o tejto veci tu v pléne diskutovať. Pán Leichtfried je ďalším, ktorý má poznámku k tomuto zasadnutiu. Ďakujem, pán predseda. Nie je to k programu, ale k vašim úvahám predtým mám krátky oznam pred niekoľkými mesiacmi tu vznikla situácia, že traja kolegovia tohto parlamentu e, boli podozrievaní, že chceli robiť legislatívnu prácu za e, odplatu. Ten rakúsky kolega, ktorý odstúpil, e, bol postavený pred súd a dnes bol odsúdený na 4 roky bezpodmienečnej väzby, hlavne za podmienky, že nejde o nejakého malého starostu, ale ide o poslanca najvyššieho legislatívneho zboru tohoto kontinentu. Ďakujem. Možno by bolo zmyselné, že tento rozsudok by, by sa mohol posunúť ústavnému súdu v Spolkovej republike Nemecko, hovorí pán predseda. Pán Tenok, nech sa páči. Ďakujem Mám uh, faktickú poznámku. Moja skupina dnes popoludní zažiadala o uh, rozpravu uh, za prítomnosti pani Ashton k téme Mali, a to vo štvrtok, e, kde ide o protiteroristické zásahy vedené s jednou členskou krajinou podporované mojou krajinou Technicky sme nedokázali podať žiadosť pred 4 hodinou. Prosím, eh, predložme teraz žiadosť tomuto parlamentu, aby sme túto mimoriadne urgentnú otázku mohli preberať. Pre nás je to veľmi dôležitá, pre moju skupinu je to dôležitá otázka. Vážený pán Tenok, eh, táto žiadosť k nám nedošla, je mi ľúto. Pán Odi, utište sa prosím, táto žiadosť oficiálnou cestou neprišla. Zistím, prečo sa to tak neudialo. E, vy sa, tak, e, vy sa to zistíte vo skupine. O 16. sme oficiálnu žiadosť nedostali a e, nedostali sme tá žiadosť zmeniť program na tento týždeň. Je mi ľúto. Pán Donžon, vážený pán predseda, pre mňa je osobitne polutovateľné, že takáto dôležitá téma, pokiaľ ide o ozbrojený konflikt, e, ktorý sa rozputal, ktorý sa číta, týka členskej krajiny, ktorá zutrpela straty a týka sa regiónu, pre ktorú e, Európska e, únia a Rada Európy prijali stratégiu už pred dvoma rokmi. Stratégiu, ktorú sme napriek politickými výbormi tu, tu v parlamente preberali a Európska únia E, chce rozmiestniť misiu v Mali a preto je mi osobit, je, je politovania hodne, že v, za tých 5 hodín, ktoré sme v stredu vyčlenili na zahraničnú politiku a spoločnú bezpečnosť, že sme nenašli e, partnera na diskusiu o tejto téme. Pre nás je to politovanie hodné a takisto e, je to politovanie hodné pre našich, z pohľadu našich divákov, teda našich občanov. Pán Svoboda má slovo. K týmto slovám len toľko, že bohužiaľ žiadna politická skupina túto rozpravu nezažiadala a považujem ju napriek tomu za dôležitú. A myslím si, pán predseda, že by sme mali požiadať pani Ešten, aby e, k tomuto zasadnutiu prišla. Dlho sme s ňou nehovorili a je dôležité o tom diskutovať, takže Prosím, túto prozbu nasmerujte na pani e, e, Ashton. Pani Harms má slovo. Neviem, či e, ešte len zväčším všeobecný zmetok, ale podľa mojich informácií pani Ashton ponúkla že nie v, v stredu, ale zajtra, teda v útorok, príde do Štras- že by prišla do Štrasburgu a ponúkla, že ak my zmeníme svoj program, s nami bude diskutovať nielen o Mali, ale aj o Sýrii a aj o téme Srbska a Kosova. Ja v mene mojej skupiny môžem povedať, že som za to, aby sme e, program zmenili a keď bude môcť pani Ashton prísť, tak zajtra s ňou tieto tri témy diskutovať. Vy ste ten zmetok e, nezväčšili, pani Harms, ale naopak ste pomohli k upresneniu vecí. Pani Ashton e, ma nekontaktovala cez víkend, e, aby sme predišli prípadnému šíreniu nesprávnych e, správ. Zavolali mi však predstavitelia našich služieb cez víkend, že kancelária pani Ashton práve túto, tento návrh predložila s odkazom na to, že e, vo februári nemôže prísť vo februári, e, pritom podľa zmluvy by mala e, povinnosť prísť, prísť do parlamentu rovnako ako v decembri. A ja som následne poprosil našu kanceláriu, aby sa spojila s politickými skupinami, či e, politické skupiny si želajú zmenu programu, pretože to je základný predpoklad na zmenu programu a to, na to bolo treba do, dnes do 16. hodiny podať príslušné pozmenujúce návrhy. Potom by sme boli zmenili program, ale ani jedna vaša politická skupina to nezažiadala. V tejto otázke e, parlament nie je suverénne, roz, nemôže rozhodovať, máme určitý rokovací poriadok. Vaša skupina mala do 16. túto žiadosť podať. Pán Davis. Vážený pán predseda, zdá sa mi, keď e, to tu počúvam, že toto je oblasť pre vaše rozhodovanie. A samozrejme, tento parlament e, by e, mal, tomuto parlamentu by malo záležať na tom, aby sme o tomto hovorili tento týždeň. A prosím, predložte toto rozhodnutie tomuto parlamentu. Oh, Pán Davis, to je naozaj eh, dobré, keď si myslíte, že by sme mohli pristupovať k rokovaciemu poriadku s istou pružnosťou. A, samozrejme, ak to nebude mne škodiť, pretože inak som často eh, terčom kritík. Also ich sage Ihnen, was die Geschäfts... Môžem vám povedať, čo je v rokovacom poriadku. Program môže byť podľa článku 142 alebo na návrh eh, predsedu eh, pozmenený. Možno, že by ste to na mňa nepovedali, ale ja som pochopil, čo chcete. Ja iba nechcem veľmi porušiť rokovací poriadok a vyhovieť vám. Takže diskusia bude v stredu, ale pani Eštonová povedala, že je k dispozícii iba v útorok, takže ja sa pokuši, pokúsim oznámiť ešte dnes pani Eštonovej, že si želáme, aby e, prišla s nami diskutovať, ale v stredu ak v stredu nemôže, tak potom sa spojím s predsedami frakcií a pokúsime sa ten problém vyriešiť. Zajtra e, viac e, teraz spraviť nemôžem, takže ešte raz opakujem, diskusia je naplánovaná stredu, pokúsim sa však e, priviesť pani Eštonovú v stredu. Ak to nebude možné, tak sa spojím s e, vedúcimi politických skupín a uvidíme, ako budeme môcť organizovať túto rozpravu. Môžem však skonštatovať, dámy a páni, že vy ste teraz súhlasili s tým, že v prípadoch pochybností s výkladom rokovacieho poriadku rozhoduje predseda. Ďakujem nie, nie, iba, e, nebola to iba jednorázová akcia, nie zásadne. A takto to bude aj zaznamenané do zápisnice. Pán e, Andor za komisiu. E- Vážený pán predseda, vážení poslanci, všetkým želám šťastný nový rok. Jedna dôležitá informácia od komisie pani predsedníčka Eštonová môže prísť, e, pani podpredsedníčka Eštonová môže prísť zajtra v útorok. Žiaľ, v stredu tu nebude. Prečo nie? Pýta sa pán predseda. Odpoveď, pretože má plný pracovný program a ja som vám to chcel oznámiť. Ďakujem pekne, pán komisár Andor. Takto ďaleko sme sa už dostali, že sme túto informáciu mali, ale predsa len sa spojím s Catherine Eštonovou, ale predsa len poviem jednu vec. E, platí to pre radu, ako aj pre komisiu. V žiadnom národnom parlamente by nebolo mysliteľné, aby nejaký minister e, alebo ministerka nezareagoval na výzvu parlamentu. môžem skonštatovať, že Európsky parlament sa e, naozaj obracia na vysokú predstaviteľku, aby prišla v stredu. Ešte to skúsim s ňou prebrať. Ak budú však naliehavé dôvody, tak sa môžeme pokúsiť ešte dnes dospieť ku kompromisu, ale e, naozaj musím povedať, že ako člen e, komisie alebo člen rady alebo ako vysoký zástupca. E, nemôžem povedať, že nemôžem prísť na pôdu parlamentu, pretože mám nabitý program. To naozaj e, vôbec nerešpektuje tento parlament a nemôžeme to akceptovať. So, wir kommen dann zu... Dobre, takže ideme k dnešnému programu. Žiadne e, pozmenujúce návrhy neprišli k dňom pondelok, útorok a streda. ale štvrtok tu politická strana GUE žiada o zmenu pri tých naliehavých prípadoch porušovania ľudských práv. Pani Cimer, ďakujem pekne, pán predseda. Vy už ste eh, v podstate vysvetlili že boli zavraždené minulý týždeň tri kurdské aktivisty v Paríži. Za to sa vám chcem poďakovať a myslím, že to naozaj je, je niečo jedinečné e, za posledných 20 rokov, e, že boli nejaké osoby takto zavraždené v jednej členských krajín a moja skupina žiada ešte ďalší krok a vo štvrtok e, v rámci naliehavých bodov doplnili bod, ktorý bude pojednávať o smrti týchto troch kurdských aktivistiek, aby sme mali e, aj e, stručné, jasné uznesenie a v uznesení by malo ísť e, o to, že samozrejme rázne odsudzujeme túto vraždu a aj taktiež to, že sa obraciame na francúzske úrady, aby odhalili páchateľov. A ešte jedna vec, aby rozhovor medzi tureckou vládou a Öčalanom eh, pokračovali a že im vyjadrujeme podporu. O to žiada moja frakcia. Pani Cimer, jedna stručná otázka. Myslím, že vy ste žiadali, aby eh, bol nahradený mm, bod eh, o Bahrajne vo štvrtok. Chce niekto podporiť požiadavku pani Cimer? Chce sa niekto vyjadriť proti? Pán Tanok, vy ste za alebo proti? Proposal, okay. Okay. Áno, vnímačne som za. Takže ešte raz sa pýtam, či niekto je proti. Pán Svoboda, nech sa páči. Je to hrozný čin, ktorý sa dá jedine odsúdiť. Je to jasné a samozrejme, že francúzske orgány spravia všetko pre odhalenie páchateľov, ale ja by som bol predsa len radšej, keby sme mali prehlásenie Rady a komisie vo februári, keď dúfam, budeme vedieť viac a budeme mať aj podrobnú rozpravu o, e, dúfam, mierovom procese medzi kurdskými zástupcami a tureckou vládou. Podľa mňa by to bolo serióznejšie ak teda súhlasí e, kolegyňa, tak ja by som prišiel s takýmto protinávrhom, aby sme o tom nehovorili teraz vo štvrtok, ale aby sme na budúci mesiac mali prehlásenie Rady komisie aj e, kvôli mierovým rozhovorom a bola by to samostatná téma. E, pýtam sa, či to môžete prijať, vážená kolegyne? Áno. Dobre, tak potom by ste mohli prísť týmto bodom ako frakcia mm, vo februári. Takže týmto sa program na štvrtkovú, eh, štvrtkové